Štrásburgu. E, dostali ste program. Pýtam sa, či máte nejaké pripomienky k rozdaným materiálom. Zdá sa, že nie, takže tým pádom môžeme povedať.